Good afternoon to all of you. I hope that you had a nice lunch break. I did. And... Uh, Príjemné popoludne všetkým. Dúfam, že uh, ste si oddychli pri obede. Vítam vás na poobednejšom zasadnutí. Dnešok bude veľmi dlhý. Myslím, že doobednejšia časť bola naozaj veľmi, uh, veľmi podnetná. Všetci sme získali mnoho e, vecí, nad ktorými sa môžeme zamyslieť. Ja by som vás rada informovala o e, výsledku zasadnutia koordinátorov. E, bol schválený program na 14. júla s nasledujúcimi zmenami. V prvom rade sme sa rozhodli pozvať pani McGuinness na výbor, vzhľadom k tomu, že je mediátorkou Európskeho parlamentu pre práva detí. Zúčastnila sa v Londýne na zasadnutí, ktoré sa zabralo touto problematikou a bude nás informovať o nálezoch tohto stretnutia. Teraz k júlovej júlovému eh, programu. Niektoré body sa posunú na september. Eh, môžete ma počuť? Eh, áno, počujem vás, ale nesúhlasím. Ale ja protestujem, pretože ja viem, čo sa udialo včera. Prepačte, dobrý predsednička, ale ja vás najprv budem informovať o tom, čo sa dialo na koordinátoroch a potom vám dám slovo septembrové zasadnutie. Tam budú štyri petície o postihnutiach, jedna petícia proti, e, proti e, urbanistickému rozvoju vo Vár vo Francúzsku, jedna petícia proti e, budovaniu skládky v Bulharsku. Pravdepodobne sa o tejto petícii bude rokovať neskôr. Ja viem, že toto je vec, o ktorej chcete hovoriť. Ja viem, ale počkajte, ja vám poviem, ja vám poviem, že e, Navrhovateľ poskytol nové informácie, ktoré takisto dostala komisia. Komisia veľmi jasne sekretariátu oznámila, že nedokáže urobiť v tejto veci viac. A ak chcete za zelenú skupinu túto vec znova na program dostať, tak potrebujeme plné objasnenie, plné, eh, plné vysvetlenie tých nových, prípadných nových nálezov alebo informácií tak ak by to bolo dostatočné, to by sme to znova zarazili, zaradili na program. Ďalej, schválenie ústnej otázky o um, úprave e, hypoték a finančných inštitúciách v Španielsku. My sme sa v prvom rade rozhodli, že e, navrhneme jednu ústnu otázku a uložíme k hľadu dve veci, teda riziko hypoték a finančných, podobných finančných nástrojov v Španielsku toto je vec, ktorú, na ktorej sekretariat pracuje a bude to e, základ pre ústnú otázku a aby sme to mohli schváliť v júli, tak e, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov je útorok 30. júna, čo je budúci týždeň o 6. večer. Čiže máte jeden týždeň, celý týždeň, aby ste pracovali na tejto otázke ktorá by nemala mať viac ako 15 viet. Žiadne rozhodnutie nebolo prijaté k možnému návrhu uznesenia o uzavretí tejto diskusie ďalej k e, sporným odporúčaniam o kompromisnom e, riešení, ktoré som navrhla ja, to bolo prijaté bez výnimiek. Ďalej, sme sa, e, ďalej bolo rozhodnuté požiadať o právny názor o prípustnosti sporných odporúčaní k petíciám ohľadom Jugendhatu v Nemecku. Toto bolo schválené jednomyselne na zasadnutí koordinátorov. Teraz k správam a stanoviskám koordinátorka SAD pani Kabezo, nás bude neskôr dnes informovať o rozhodnutí svojej skupiny e, zastrešiť správu o výročnej správe, o výročn, e, výročnej správe aktivít za rok 2014 e, výročnej správe ombudsmanky. Za rok 2014 SRS teda chce vziať e, spravodajstvo, e, je vonku a môže nám o tom povedať. Ďalej, otázky týkajúce sa tlmočenia, tlmočníckých služieb. Tuto, túto vec budeme riešiť písomne. A teraz vám chcem povedať niečo veľmi dôležité. Ja som spravodajko za Libe. A v, v Libe, keď máme zasadnutie koordinátorov, tak ho máme v pondelok večer v Štrasburgu. Trvá to 2 až 2,5 hodiny každý krát. V tomto výbore je jedna hodina, jedna hodina naplánovaná zasadnutie koordinátorov. Vzhľadom k tomu, že tie aktivity nejakým spôsobom vždy, eh, alebo teda výbor vždy skončí neskôr, tak dokonca nemáme ani túto jednu hodinu, ktorá je naplánovaná. Takže je naozaj absolútne nemožné, aby sme prešli všetky tieto veci na koordinátoroch e, za jednu hodinu detálne. A preto som rozhodla, že by sme sa mali pokúsiť a reorganizovať e, stretnutia koordinátorov tak, aby bolo možné naozaj vyčerpať všetky diskusné témy, aby sa ľudia naozaj k téma mohli vyjadriť a aby sme to nemuseli uponáhľať. Chcela by som naozaj, aby sme to takto urobili a rada by som vás informovala, že tento výbor potrebuje fungovať podobne ako ostatné výbory, ak máme byť úspešní, e, podobne ako koordinátori v Júri a Libe E, aj my máme dostatočný časový slot a je naozaj veľmi frustrujúce, že to nezvládame a vidím, že v skupine zelených to už vrie, pretože vy chcete slovo, ja viem, ja to chápem, ja s vami plne súhlasím. Neviete si predstaviť, aké je komplikované e, o týchto veciach hovoriť z môjho miesta, keď sú tie časové obmedzenia také, že to jednoducho nedokážeme prejsť. Takže to, toľko som chcel povedať ku koordinátorom a teraz si veľmi rada vypočujem e, váš pán Terry Cabras. Thank you. Thank you very... Ďakujem veľmi pekne. Tak, konečne ste trafili moje meno. Ďakujem veľmi pekne. Lebo áno, je to ťažké meno, ja to uznávam. Ale e, včera e, chcel by som sa, chcel by som sa viedať včerajšku. Na zasadnutí koordinátorov sme už boli vyčerpaní. Všetci z nás sme boli unavení a možno to bolo dôvodom určitých nedorozumení alebo zlej interpretácie toho, čo sme chceli povedať. Vy ste nám povedali, našej skupine, zeleným, že E, ste na nás veľmi, že sme veľmi dobrí a e, áno, my sme dobrí, ale ja som e, povedal, po tom, čo ste akceptovali náš návrh k EU pilotu, k tomu, že by sa to malo dostať na program júlového zasadnutia. Mám tu svetkov, že ste to akceptovali na júlovú schôdzu a potom potom ste rozhodli, že to presuniete na september a ja som bol naozaj hlboko šokovaný, prekvapený, lebo prvé rozhodnutie, vaše prvé rozhodnutie bolo júl. A preto som si myslel, že ak sme my dobrí a milí, tak aj vy budete milá na nás a všetko bude v poriadku. A pokiaľ ide o tú otázku, po tú petíciu týkajúcu sa Bulharska, tak akceptujem, že ste sa rozhodli, že to Mm, ako sme povedali, že to nie je tak, ako sme sa dohodli dobre, pretože nemáme dostatočné podklady na to, aby sme naozaj preukázali, že ten náš návrh je dostatočne opodstatnený. Ale ešte stále podľa nás e, je tu súvis s otázkou, ktorá, ktorú sme napísali. Teda je tu možnosť e, uznesenia a ja som to tu videl, tu štyri skupiny e, požadujú uznesenie jedna nie, ale nehlasovalo sa o tom, vy ste rozhodli, že e, nebudeme tvoriť uznesenie. A preto v obidvoch prípadoch, aj v prípadoch EU Pilot, aj v prípade tohto, tohto ostatného prípadu budem musieť s vami nesúhlasiť, aj, aj keď som veľmi poslušný člen a som veľmi milý člen. Neviete si ani predstaviť, aký som ja obvykle milý. A, ale aj teraz som. A ja Eh, akceptujem to, čo poviete, ale mám právo a povinnosť eh, vyhlásiť, alebo teda vyjadriť svoj nesúhlas. Áno, hovorí predsedníčka, ja eh, chápem, že môžete všetko toto povedať, môžete dostať slova, môžete sa vyjadriť. Ja s vami súhlasím, naozaj doslova s vami súhlasím o tej veci dovoľa. To je vec, proti ktorej ostatné skupiny namietali. My ešte stále máme možnosť posunúť to do programu keď, e, pokiaľ ide o, tú dru, o tejto druhú vec, e, či bude uznesenie alebo nie, tak som len povedala, že vzhľadom skúsenostiam, ktoré mám ja, a hovorili sme o tom veľmi úprimne a otvorene, e, bola teda možnosť aj dvoch ústnych otázok, ale ja som vám povedala, vy si myslíte, že konferencia predsedov schváli dve otázky, takže sme sa rozhodli urobiť jednu navrhnúť jednu a potom sa otvorila táto otázka uznesenia. Znova sme povedali, áno, je možnosť toho, že skupina predloží uznesenie, to som povedala jasne. Po druhé, povedala som úprimne, že ja sama mám veľké pochybnosti, že by sa nám podarilo prejsť konferenciou predsedov s ústnou otázkou a ešte aj uznesením. Ak e, navrhneme uznesenie, tak som povedala veľmi jasne aj to, že podľa môjho názoru najlepší spôsob riešenia tejto otázky je spoločne s legislatívnym výborom, ktorý by e, tému zastrešil, ktorý by mal všetky informácie o, e, o téme. Takže k tomu sa budeme musieť e, vrátiť. Ale nikto to odo mňa nepožiadal. Ešte stále budeme musieť poslať list Ekonu, poprosiť o to, aby hlasovalo 54, 55, a, ale kolegovia sú tu, možno mi pomôžu, aj sekretariatu je, my sme sa rozhodli, že e, navrhneme jednu ústnu otázku a uznesenie si necháme na neskôr. No dobre, hovorí rečník, ale to nebolo naše stanovisko a ani sa o tom nehlasovalo. No, tak by sme potom mali vyjadriť naše, náš odlišný názor. Ja si myslím, že väčšinový názor podporoval uznesenie. Prepačte, ja som tam nebola, ale uh, viem, že kolega tam bol a ja som veľmi prekvapená tým, čo ste povedali. Ste malá skupina, zvyčajne za sebou takto nehovoríme aspoň tak mi bolo povedané. A po druhé, teraz e, hovorím, že Jose Maria akceptuje to, že e, takto naložíme s Bulharskom, ale ja som bola na misii v teréne v Bulharsku a môžem vám povedať, že tento problém je naozaj extrémny a e, máme na to petície a my sme sa rozhodli, že to necháme otvorené. Ak jasné, môžeme to robiť tak, ale je to skutočne eh, je to skutočná hanba, že túto petíciu takýmto spôsobom zmietňuje, pretože tam eh, je obrovský problém, skutočne záplava odpadu eh, na skládke. Vy ste tam neboli, ja som tam bol ja som to videla. Je to reálny problém a nemôžeme, len preto, že vám sa to nepáči, alebo preto, že vy si myslíte, že že sme len minoritná skupina, tým pádom to nie je dôležité. Jednoducho nemôžem takto pracovať, nemôžem to takto akceptovať. Rozhodli sme sa, že to necháme otvorené. My sme sa e, o tom rozhodli. V Belajaši sme sa, o tom, e, sme sa na tom dohodli a jednoducho nemôžem takto fungovať. Exactly. This came... Áno, ale presne tak. Toto vzýšlo z Baliašu. Ja viem, to je pravda. Ja, ja ale uh, nie som ani proti, ani za. Ja v tomto musím vychádzať z toho, čo vyhlasuje sekretári. Ale sekretariat spolu s komisiou zistil, že vecne tam nie, nie sú žiadne nové informácie. My musíme rozhodnúť, že pokiaľ, a to je v zmysle rokovacieho poriadku, že pokiaľ nie sú nové informácie, ktoré by menili predmet petície, tak jednoducho skupina musí poskytnúť plné odôvodnenie, ak sa má petícia dostať naspäť na program. O tom sme vyčerpávajúco hovorili, ale počúvate, v tejto chvíli mám znova pocit, že máme časový, eh, máme časový sme pod časovým tlakom, vonku máme, máme ombudsmanov, neviem, či chcete toto touto pokračovať. No, áno, ale ani mne sa to nepáči, hovorí rečnička, ale mám pocit, a videla som to aj na vlastné oči, že ak sa vám nepáči rozhodnutie, alebo ak e, je to iné než, alebo teda ak to, ak to nevyhovuje sekretariatu, tak len to zamietne, alebo teda vyhlasíme niečo, zmietneme to zo stola. Ja teraz hovorím pr- e, s predsedničkou, prosím vás. Vy to jednoducho zmeníte a e, nemáme pocit, že môžeme takto pracovať. Ak by ste mohli sme tú bulharskú vec nejakým spôsobom preskúmať, alebo vyžiadať si informácie, ale je to vec, e, ktorou sme sa zaoberali pre ľudí. Je to situácia, ktorá je veľmi, veľmi zlá a je tam petícia. Dobre, hovorí predsednička, ja osobne overím, čo je nové a čo je staré a čo sa dá považovať za novú informáciu a vrátim sa k tejto veci. Teraz však dávam slovo Pítrovi a potom Jarekovi. Ja by som chcel niečo teda k rokovaciemu poriadku. E, Mm, nemôžeme si predsa opakovať schôdzu koordinátorov. Mali sme schôdzu koordinátorov, kde boli prijaté rôzne e, závery a teraz je to, otáz, je to tam za, zaznamenané. Druhá pripomienka. Musíme si nájsť aj taký harmonogram, bohužiaľ vypadol mikrofón. E, máme príliš veľa mikrofónov zapnutých, čo znamená, že nie je možné tlmočiť, hovorí predsednička. Ja som nevidela, že by ste sa hlásili o slovo, pani Oken. Hlásili ste sa o slovo? Dobre? Je... To je vec princípu, pani predsednička. Peter, e, prenecháte slovo pani Valina? Ja vám chcem poďakovať, ale je to, ide o princíp. E, nie, nie ide o to, že som ja podpísal tú petíciu. Ja e, súhlasím s vystúpením zelených aj s tými, ktorí podporujú. Ale, yes, ale včera, e, no my sme dnes hovorili o význame, význame mm, petícií, význame účasti občanov e, na politickom živote, na fungovaní inštitúcií. A tu teraz e, Eh, robíme presný opak a nikdy nie je dosť času na to, aby sme o všetkom hovorili, nikdy nie je času, aby eh, sme vyčerpali všetky body z programu dôsledne, ani na koordinátoroch, ani inde. Vždy bežíme, eh, skáčeme z bodu na bod a včera sa Včera sme mali, bola situácia taká, že boli štyri skupiny, ktoré podporili uznesenie a je jasné, že dobre, požiadali sme aj o dve ústne otázky, ale povedali sme si, že môže byť aj jedna ale ak sú štyri skupiny, ktoré chcú uznesenie a nemáme ani možnosť o tom hlasovať, ani vyjadriť e, názor, e, ktorý, ktorý by sme vlastne chceli pretaviť do, tej, do toho uznesenia, tak to nie je demokratické. A tieto naše uznesenia E, končia niekedy po, e, po čase, kedy už e, nie je tlmočenie, alebo teda potom sa ešte môžeme si sa rozprávať, ale netlmočí sa to. A pritom sme dnes ráno do obeda hovorili teda o význame petícií, tak nemôžeme predsa robiť hneď po obede úplný opak. Ja vás ubezpečujem, že sa budeme snažiť získať viac času pre zasadnutia koordinátorov, aby sme, alebo teda možno lepšie umiestnenie v niektorom inom dni alebo nájsť nejaký iný časový slot. Ja tým trpím ešte viac než vy, pretože nie je naozaj príjemné byť na stretnutí, kde nemáte čas, aby ste prešli celý program a dali všetky možnosť sa vyjadriť. Ale teraz Jarek, ah pardon, Peter, ešte vy. Jarek. Ja, ja, ja to No ešte k rokovaciemu poriadku, pretože trošku som už taký ne, nepokojný. Takže na jednej strane nemôžeme zahnať predsedničku výboru do pásce dlhou diskusiou o tom, že potom nie je čas na koordinátorov, je to aj naša vlastná chyba. Neskoro sme začali, potom sme nemali dosť času. No a napriek tomu tam boli prijaté rozhodnutia. Nepodarilo sa nám všetko a dohodli sme sa na písomnom postupe, ale predsa nie je možné, aby sme dnes otvárali na novo tú schôdzu koordinátorov, pretože teraz nie je schôdza koordinátorov. Napríklad tu nie je koordinátorka za SAD, ona by určite vedela niečo k tomu povedať, pretože ona bola proti tomu uzneseniu, chceli najprv tú otázku na ústne zodpovedanie, ale nie uznesenie, pretože to sa dá rozhodnúť aj neskôr. Takže môj jediný návrh, aby sme to teraz ukončili, však sa znemožňujeme, e, opäť nám uplyne ďalší bod programu a budeme mať veľké meškanie, takže máme tu písomný postup, každý môže proti tomu namietať, potom to treba zopakovať a potom rozhodne predsednička vybrala, Ja som proti tomu. Máme schôdzu koordinátorov a potom príjmeme nejaké rozhodnutia a potom celé to dvakrát, trikrát zopakujeme. To je nezmysel. Takže ja by som poprosil, aby sme to vyjasnili v tomto treťom konaní. potom predsednička výborov v podstate musí skonštatovať, aká je väčšina, veď to je vždy mm, zjavné. Ale už mám naozaj dosť toho, aby sme stále opakovali tú schodzu koordinátorov. Na programe máme výročnú správu Európskej ombudsmanky, takže mali by sme sa k tomuto vrátiť a potom ostatné vyriešiť v písomnom konaní. Ja súhlasím s Petrom, mali by sme sa presunúť na nasledujúci program a považujem za veľmi nepríjemné, že sa takto snažíte narúšať toto zasadnutie. Faktom je, že väčšina koordinátorov bola prítomná včera, ale nie je tu dnes, takže veľmi ťažké e, teraz diskutovať o vašich argumentoch. Takže naozaj posuňme E, túto diskusiu na nasledujúce zasadnutie koordinátora. Poďme na náš program, lebo celkom vážne v tejto chvíli e, nevidím nejakú, nejaký zmysel v tom, aby sme pokračovali v tejto celej diskusii. E, to je pravda, hovorí predsednička. Takže tieto veci budeme riešiť písomným konaním a ja sa pokúsim uľahčiť situáciu tým, že zabezpečím lepší čas na zasadnutie koordinátora v budúcnosti. Každopádne teraz by som chcela, aby ste prevrátili lístce naše knihy, aby sme sa venovali teraz našim hosťom, ktorí sú v tejto miestnosti. To je naozaj veľmi, veľmi transparentné. No ale naozaj je to, je to politicky veľmi transparentný výbor. E, ľudia majú možnosť kričať a, e, <laughs> a e, diskutovať, ale v konečnom dôsledku tento výbor vždy pracuje, pracuje plodne. Každopádne teraz by som sa chcela obrátiť na našich hostí, delegáciu Petičného výboru Národného zhromaždenia Velsu, pána Pavela, ktorý je tu a ja by som mu chcela povedať, že ho v tomto e, petičnom výbore Európskeho parlamentu. Vítame naozaj veľmi srdečne. Myslím, že ste tu boli aj do obeda, takže vám veľmi pekne ďakujem aj za to, že ste boli počas vypočutia prítomní. A bolo by teraz určite veľmi zaujímavé si vypočuť vás, ale máme tu e, Európsku ombudsmanku, E, ktorá je vonku, pani Emily O'Reilly. Možno aj ona má nejaký program. Takže ja by som vás poprosila, prečo e, by sme nepresunuli tie naše, toto naše príjemné stretnutie na neskôr. Teda dám vám slovo neskôr. Sme veľmi radi, že, že ste tu. E, tešíme sa na budúcu spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A teraz by som poprosil niekoho, aby zavolal pani Emily O'Reilly. So, most welcome. Vítajte, pani O'Reilly, na výbore Pety. A táto správa, ktorú vydala Európska ombudsmanka za prvý rok, ktorý odslúžila ako Európska ombudsmanka. Takže opätovne e, gratulujeme k vašemu opätovnému zvoleniu, ako aj k tejto správe už samotný obrázok na prebale je zaujímavý a myslím si, že si zasluhuje z našej strany zamyslenie. V jej správe vyslovuje uspokojenie nad e, výsledkami, ktoré sa týkajú transparentnosti pri rokovaniach ohľadom zmluvy TTIP a takisto aj k zvýšeniu transparentnosti lobingu. Jej kancelária podnikla niekoľko vyšetrovaní v tejto oblasti, aby zabezpečila aj transparentnosti e, v odborných výboroch komisie. Výbor PETI vypracuje správu o správe Európskej ombudsmanky za rok 2014, avšak teraz by som vám chcela odovzdať slovo, aby ste nás informovali niečo, aby ste nás informovali o obsahu tejto správy. Ďakujem veľmi pekne, pani Wikström. Pekné po obede vám všetkým. Je mi veľkým potešením, že tu dnes môžem eh, byť. A ako ste povedali, eh, chcela by som odprezentovať moju prvú takú skutočnú eh, výročnú správu Takže teraz vás prevediem tými hlavnými podmi mojej e, správy a mojej prezentácie. Moja kancelária sa sústreďuje na e, kroky, ktoré podnikáme z vlastnej iniciatívy, ako aj príjmame podnety. Avšak chcela e, by som poukázať na niektoré kroky, ktorými sa systematicky e, venujeme a ilustrovať ich na niektorých e, prípadoch, ktoré sme prešetrili z vlastnej iniciatívy, ako som povedal. Takže toto je krátky prehľad roku 2014, ako aj tie hlavné udalosti. Napríklad e, v auguste sme podnikli z vlastnej iniciatívy prešetrenie transparentnosti rokovacieho procesu ohľadom dohody investičnom partnerstve a obchode, TTIP a samozrejme zaujímali sme sa aj o to, akým spôsobom v decembri komisia reguluje odchod e, svojich dlhoročných pracovníkov do dôchodku a prechod do, súkromných, e, do súkromnej sféry. A samozrejme sme vydali aj list, ktorý sa týkal Európskej centrálnej banky a samozrejme, podnikali sme aj paralelné vyšetrovanie, ktoré sa týkalo Frontexu a ľudských práv. Toto sú čísla za minulý rok. Tie sa v podstate veľmi nezmenili. Pomohli sme približne 23 tisícom ľudí prostredníctvom našej interaktívnej príručky. Veľa ľudí sa na nás obracalo a podnety zo strany občanov sa týkalo ich vlastných národných e, úradov, takže sme pomohli nasmerovať ich sťažnosti príslušnému úradu v danej krajine. Samozrejme, e, zaoberal sa niektorými podnetmi aj výbor e, PETI. Avšak náš zlatý štandard, že sa snažíme pomôcť všetkým a na každý prípad dať individuálnu odpoveď. Takže čo sa týka otvorených vyšetrovaní. Začali sme 325 nových vyšetrovaní a uzatvorili sme ich 400. E, e, v podstate tieto čísla sa e, v priebehu rokov veľmi nezmenili. Opätovne, toto sú tie hlavné inštitúcie, s ktorými sme prichádzali do styku, keď sme riešili sťažnosti. Európska komisia zastáva popredné priečky, ako som už povedala, a predtým nie je to tým, že by bola E, že by e, sa dopúšťala veľa chýb, ale predsa len je to najväčšia e, inštitúcia. 13,7% držia 47 prípadov iné európske agentúry, kde sa ľudia snažia zamestnať a pokiaľ sú sklamaní alebo pokiaľ ich žiadosť bola zamietnutá, sa niekedy obratia na nás. 9,4% sťažností sa týkalo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a samozrejme Európsky parlament má tiež niekoľko eh, prípadov a samozrejme OLAF ako Európsky úrad pre boj proti eh, podvodom. Toto sú eh, čísla za rok 2013 pri prešetrovaní súladu. Toto poukazuje na 80 súlad vzhľadom na navrhované riešenia a odporúčania a 20-percentný nesúlad v niektorých prípadoch. E, sme už hovorili, že by sme chceli zlepšiť e, tieto čísla. Toto číslo je pomerne e, veľké, ale proti iným inštitúciám je ešte stále pomerne nízke. Niektoré inštitúcie dosahujú 90 Ten hlavný problém, ktorý sme sa zaoberali, je nedostatok transparentnosti. E, niektoré inštitúcie zametli občanom prístup k informáciám a ďalšia záležitosť je e, transparentnosť e, lobbingu a musím povedať, že by som sa chcela vyzdvihnúť snahu komisie zdvihnúť tieto štandardy mm, pri transparentnosti a e, samozrejme aj zlepšovanie informovanosti verejnosti e, pri organizovaní schôdzok na úrovni napríklad e, komisárov. Samozrejme, mohli by sme zájsť aj ďalej. A je to na rozhodnutí lobbystov, ale či ich mená bude možné alebo nebude možné zverejniť pretože v každom prípade ale musíme vedieť, čo je to za organizáciu, ktorá sa snaží kontaktovať generálneho riaditeľa alebo samotného e, komisára. A samozrejme komisári by mohli ustanoviť ako pravidlo, že pokiaľ chcú mať s nimi ľudia formálne stretnutie, súčasťou tohto stretnutia je aj pravidlo, že ich meno e, bude e, zverejnené. Myslíme si, že komisia by takisto malo zverejne, zverejňovať aj stretnutia s ich vlastnými zamestnancami, aj keď sú nižšie eh, v organizačnej hierarchii. Samozrejme, eh, s lobbyingom nie je nič v neporiadku, má eh, svoje miesto a komisia ho aktívne vyhľadáva, pokiaľ chce zaviesť nové legislatívne opatrenie, avšak je veľmi dôležité, aby tento proces bol transparentný. Čo sa týka vyšetrovania tzv. otáčajúcich sa dverí. O tom som už hovorila. Sú to prípady predovšetkým vyslúžilých úradníkov, ktorí odchádzajú do penzie a prechádzajú zo zamestnania v komisii do zamestnania v súkromnom sektore. Ľudia by mali mať prístup k týmto informáciám a mal by byť zverejnený register ľudí, ktorí z komisie odišli a prešli do súkromného sektora, do akého odvetvia prešli a na aké pozícii pracujú. Podľa nových e, pravidel zamestnania komisie e, ľudia majú povinnosť dodať tieto informácie sami o sebe. Takže komisia už v priebehu tohto roka začne o tejto záležitosti informovať Hovorili sme ešte ďalej o transparentnosti lobbyingu. Predovšetkým e, táto probléma e, týka zabezpečenia informácií a firiem, s ktorými e, sa predstaviteľia komisie stretávajú. Nedávno som napísala predsedovi Európskej centrálnej banky, pánovi Máriovi eh, Drágimu, že stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v Londýne, po tom, čo výkonný riaditeľ Európskej centrálnej eh, banky eh, zverejnil citlivé informácie, ktoré sa týkalo trhu, že pravdepodobne nastal akýsi informačný šum pretože tieto informácie mali byť e, zverejnené síce na dvoch rôznych mítingoch, ale zároveň e, preto sme odporúčili, aby si zlepšila Európska centrálna banka svoj protokol no, počas schôdzok, ktoré sa týkajú e, s verejnými a súkromnými inštitúciami. Takisto sa zameriavame na strategické vyšetrovanie a mm, moje rácio za tým pozostáva z toho, že my sme pôvodne malá kancelária, pozostávajúca zo 60, 65 ľudí a snažíme sa pracovať čo najefektívnejšie. A myslím si, že namiesto toho, aby sme sa vždy zaoberali iba individuálnymi podaniami a aby sme lepšie využili e, kapacitu našu e, kanceláriu, je sústrediť sa e, v danom období na jednu oblasť. A to samozrejme, tieto snahy budú potom prenikať aj ďalej, tak povediať, po prúde. Čo sa týka iniciatívy transparentnosti e, rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o e, TTIP, samozrejme to veľmi dobre poznáte vzhľadom na to, že sa e, týchto rokovaní zúčastňuje veľmi široká paleta aktérov, a výsledkom mojej práce, ale aj vašej práce, ako aj práce komisie, je to, že komisia je v podstate teraz oveľa proaktívnejšia tým, že nahlasuje e, jednotlivé stretnutia a ako aj výsledky rokovania. E, problémom je, že e, kým sa dosiahnete do štádia konsolidovaného textu, na ktorom sa zhodla Európska únia a USA, je tu určitá medzera medzi tým a rozdiel medzi tým, čo by chcela zverejniť Európska únia a čo by chcelo e, zverejniť e, USA. E, komisia však trvá na tom, že všetky záznamy, ktoré sa týkajú EÚ a sú záznamami Európskej únie, musia byť zverejnené samozrejme USA proti tomu môžu protestovať, avšak iba na základe vyhodnotenia odôvodniteľných výhrad. Čo sa týka Frontexu, o tom som už hovorila. Hovorila som o niektorých vyšetrovaniach, ktoré sme odštartovali v súvislosti s Frontexom. Budúci týždeň sa stretnem s týmto výborom a s výborom LIBE a stretnem sa aj takisto aj s, mojich, s mojim predpocom a budeme, predneseme jeden konkrétne, jedno, jedno konkrétne odporúčanie, a síce aby eh, Frontex ako aj iné európske agentúry mali systém na eh, vybavovanie eh, sťažností a hm, podaní tých ľudí, ktorí majú pocit, že s nimi bolo zaobchádzané neférovo E, či už e, z podozrenia porušenia ľudských práv alebo e, zneužívania sily zo strany orgánov. A takéto prípady mohli nastať naozaj mnohokrát. Minimálne tieto agentúry by mali vytvoriť nejaký centrálny bod, prostredníctvom ktorých by ľudia mohli zaslať svoje podania. Samozrejme, migrácia je veľmi významnou záležitosťou. Množstvo ľudí sa snaží prekročiť Stredozemné more a prísť do Európy. Obrovské množstvo ľudí sa utopilo pri tejto snahe a samozrejme táto záležitosť je nesmierne komplexná. Minulý rok e, sme vykonali vyšetrovanie e, o tom, ktoré sa týkajú navracania alebo e, vrátenia žiadateľ, neúspešných žiadateľov o azyl ktorí musia odísť napríklad zo Spojeného kráľovstva alebo Írska. V takom prípade Frontex e, koordinuje lety a zasiela neúspešných žiadateľov o azyl naspäť do krajín ich e, pôvodu. Keď sme sa zaoberali e, Frontexom, zistili sme, že práve táto prax týchto letov návratu je veľmi otázna a rozhodlo som sa požiadať mojich kolegov v členských štátov a v súčasnosti uskutočňujeme to, čo nazývame paralelným vyšetrovaním tejto eh, záležitosti. A musím povedať, že boli nadšení z môjho eh, pozvania. Máme tu zaangažovaného polského, eh, španielského, ako aj francúzského ombudsmana. Potom samozrejme členské štáty k tejto záležitosti po ukončení paralelného vyšetrovania zverejnia aj svoje národné e, správy. Oslovili sme Frontex s tým, že by mali harmonizovať e, svoje e, postupy napríklad v prípade prevozu tehotných žien, detí alebo prevoz s určitým obmedzením fyzickej slobody a samozrejme táto prax by mala byť zjednotená medzi jednotlivými členskými štátmi tak, aby sa to mohlo diať pod hlavičkou Frontexu v rámci jednotlivých členských štátov. Ďalšia, ďalšie občianské vyšetrovanie alebo občianské mm, vyšetrovanie bolo nasledujúce. Bolo odštartované v marci v roku 2015 a išlo o to, akým spôsobom by eh, komisia mala eh, pristupovať eh, k iniciatíve európskych občanov a akým spôsobom im má byť odkomunikované to, ako sa s touto iniciatívou bude nakladať jej predkladateľom. Takže sme vypracovali niekoľko odporúčení Európskej komisii a myslím si, že prvý podpredseda eh, Timmermans, ktorého sa to týka predovšetkým, eh, tak eh, tieto výhrady chápe a spomenali sme aj to, že odpoveď komisie na túto iniciatívu bola častokrát v príliš komplikovanom právnickom jazyku a je tu aj otázka, akým spôsobom, akým spôsobom má komisia komunikovať s ľuďmi, ktorí predkladajú takéto iniciatívy. Toto sa samozrejme nesťahuje špecificky za rok 2014. E, a chcem vám povedať iba niekoľko slov e, o e, vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy, ktorý sa bude týkať proces trialógu, pretože sme obdržali niekoľko sťažností a zistili sme podobné výhrady aj počas rozhovorov s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ktorí sa stiažovali na nedostatok transparentnosti v rámci procesu e, trialógu e, niektorí občania majú pocit, že sú vylúčení z legislatívneho procesu, ktorý by benefitoval z väčšej transparentnosti. A samozrejme informujeme a budeme informovať včas komisiu, ako aj eh, radu, že budeme monitorovať úroveň transparentnosti eh, trialógu a samozrejme aj komisiu, ako aj parlamentu a budeme naďalej poskytovať eh, priebežné informácie, ktoré sa týkajú našeho hodnotenia prístupnosti, ako aj procesu, ktorý u nás prebehne. Samozrejme, e, nechceme nejakým spôsobom e, meniť politické prostredie, ide nám skôr o sam proces samotný, ako aj transparentnosť. A myslím si, že to je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste nám, e, nás previedli touto veľmi zaujímavou správou. A všetkým vám odporúčam, veľmi úprimne, aby ste si ju prečítali. Teraz otváram priestor pre otázky zo strany poslancov a prvý je pán Valensa. Thank you very much uh, and thank you, Madam O'Reilly. It's always a pleasure. Ďakujem veľmi pekne. Uh, uh, pani O'Reilly, váš prejav je vždy veľmi inšpiratívny a veľmi nás teší, že chcete zlepšovať štandardy demokracie. Iba niekoľko otázok z mojej strany. Prvá otázka sa týka Európskej komisie. Hovorili ste o niekoľkých odporúčaniach adresovanej Európskej komisie. Čo viac možno urobiť, e, aby sme zabezpečili transparentnosť e, pri rozhodovacom procese Európskej komisie bez toho, aby sme ohrozili verejnú bezpečnosť alebo aby sme, bez toho, aby sme ohrozili rokovaciu pozíciu Európskej únie. Aké výzvy ste zažili v roku 2014, e, ktoré sa týkajú nesúladu, ktoré spôsobili európske inštitúcie. Druhá otázka podľa údajov z výročnej správy zdá sa, že dostávate čoraz menej ťažnosti, ktoré by boli mimo vašeho mandátu. Čím to je a akým spôsobom ste to dosiahli? Implementovali ste nejaké opatrenia? Ďalšia otázka je o správe samotnej. Táto správa je dostupná iba v angličtine, dala by sa preložiť teda do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie. To je podobná žiadosť, ako sme predložili aj minulý rok. Vzhľadom na to, že množstvo zaznamenaných e, sťažností je e, prenesených na iných členov v rámci siete Európskeho e, ombudsmana, je možné sledovať tieto prenesené sťažnosti tak, aby sme mohli sledovať ich vybavenie? Pán Terikabras. Thank you. Thank you very much for... Ďakujem pekne, ďakujem, že ste tu medzi nami, že ste sa s nami podelili o svoju prácu. Mám veľmi stručnú a krátku otázku. Povedali ste, že je 80-percentná zhoda. A čo tých 20% nezhody? Čo sa tam deje? Deje sa tam vôbec niečo? Nič? Keď nereagujú na vaše návrhy, ak neurobia vôbec nič, nereagujú a tak ďalej. Nič sa nestane, pretože to je dôležité aj pre váš úrad ombudsmanky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto hlasil. Aha, Peter Jár, nech sa páči. Áno, Krátka otázka. V prvom rade ďakujem za to, že ste prišli, že ste tu. Ďakujem za zaujímavú diskusiu a ďakujem za podporu. Spomínali ste transparentnosť v rámci TTIP. By sa dalo povedať, že sme spoločne dosiahli zlepšenia aj pre nás poslancov. Bol to výsledok verejnej diskusie, na ktoré ste sa podielali. A my ako poslanci sme na začiatku boli tiež veľmi nespokojní, že aj my ako poslanci máme príliš malý prístup k dokumentom, čo sa podarilo napraviť. Už sme sa dostali do tej tmavej miestnosti a mohli sme sa aspoň pozrieť na tie dokumenty, čo so sebou tiež spája určité výhody, ak máme hovoriť s, obyvateľstvom o TTIP. Ale predsa len mám tu ešte otázku k transparentnosti. Kolega Balen sa to spomínal, že ten protiargument je vždy ochrana údajov alebo osobnosti. E, Dostali ste sa už vo svojej práci aj na určité hranice, kde ste si povedali, nuž, mám e, pochopenie, pretože transparentnosť musí mať aj určité hranice. Alebo si poviete, že predsa len ešte musíme niečo dobehnúť pri tej transparentnosti, pretože to môže to kývadlo sa raz ubrať tým smerom či iným smerom, ak sa nezachová eh, ochrana údajov, to je opak transparentnosti, ale napriek tomu ďakujem aj za tieto eh, slova, pretože aj tie málo napínavé veci sa stanú napínavými, keď sa utajujú. Takže ak je od začiatku diskusia otvorená, tak to môže prispieť k dobre demokraticky odôvodneným rozhodnutiam. Pani Valina. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno... Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja skôr než niečo sa spýtať, by som chcel poďakovať eh, ombudsmanke za túto veľmi odvážnu správu, práve preto, že občania po nás žiadajú presne to isté, transparentnosť a prehľadnosť. A táto nedostatok, tento nedostatok transparentnosti pri e, týchto návštevách lobbystov to je niečo, čo naozaj prekáža. Tí lobbysti majú mnoho lepší prístup k, e, k komisárom a k iným predstaviteľom než bežní občania, pritom e, lobbysti nevolili, alebo teda nie sú tí, ktorí zvolili poslancov, poslancov. A preto eh, mnohokrát eh, hovoríte o tých, eh, o tých otáčových dverách a moja krajina je jedna z tých, ktorá je jednou z, na, na popredných priečkách a nie je to veľmi potešujúce prvenstvo. My napríklad budeme musieť obmedziť požičky politickým orgánom alebo nejakým spôsobom o tom získať prehľad. Eh, je to vec, eh, o ktorej eh, voliči rozhodli väčšinou, viac než 50 no a komisia v tomto prípade je v zhode s ombudsmankou a to sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. Tera? Pani Pitera. Ďakujem, Pani Rzecznik. Rzeczywiście sprawozdanie. Ďakujem pekne. Vaša správa je veľmi zaujímavá a ja mám otázku. E, Zaujíma jeden prvok tejto správy. A síce, že tu nie je dohoda o poskytovaní informácií o ľuďoch, ktorí sa obrátia na úradníkov Európskej komisie. Nie je mi jasný tento argument alebo táto argumentácia. Eh, stretávam sa s tým z času na čas, ale toto nie sú súkromné stretnutia, to sú formálne stretnutia a počas eh, týchto stretnutí sa vypracovávajú určité politiky, stratégie týkajúce sa členských štátov EÚ alebo ich vzťahu alebo vzťahov medzi EÚ a tretimi krajinami. Títo úradníci, títo ľudia vykonávajú svoje povinnosti a nemôžu sa schovávať za ochranu údajov. A táto argumentácia je úplne mimo, pretože transparentnosť znamená, že by sme mali vedieť o všetkých stranách zúčastnených na nejakom administratívnom e, úsilí, pretože inak by to mohlo viesť k nerovnováhe. Takže buď bude všetko transparentné, alebo nič. Chcela by, chcel by, chcela by som sa teda opýtať, že Aké to má odôvodnenie, okrem toho formálneho, hm, aký je dôvod eh, utajovať tieto informácie? Mne to nie je jasné, toto nie sú súkromné osoby, toto sú ľudia, ktorí zastupujú eh, subjekt a často sa zaoberajú verejnými vecami v týchto, na týchto schôdzach. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Auken. Thank you, just... Ďakujem. V prvom rade ďakujem za vašu prácu. A veľmi e, som zvedala, ako vy zvládnete tento boj. Ja som dánska poslankyňa a ja som raz porovnala ombudsmana s takým filmom Charlie Chaplinom, kde proste Charlie Chaplin mal bojovať proti pastorovi Kitnovi a on bol dvakrát taký veľký ako Charlie Chaplin, takže vy ste možno tak trochu v tej podobnej situácii, ste mali úraz proti veľkým silám. No ale uh, my sme teda diskutovali aj uh, tú vašu výzvu po transparentnosti v dialogoch a ja chápem, keď poviete, že sme veľmi nevyvážení, rada je zavretá, A keď poviete, ako ste vystavení lobbingu, všetko by malo byť jasné, určite. Ale v tomto procese by to naozaj mohlo zásadne obmed- oslabiť parlament, ak by mohli lobbysti zo všetkých stran útočiť. Sú tu aj procesy, kde je asi prínosné, že to robíme spôsobom takým bezpečnejším, než by bol v prípade úplnej transparentnosti. Rada nie je otvorená. Viete, ich, pozícia, uh, ich pozície sa príjmajú inak. Ja som teda chcela, aby ste sa viedeli k tomuto, pretože ja eh, chápem tých, ktorí to hovoria v mojej skupine. Yeah. Thank you very much. Ďakujem pekne. A ešte tu máme pani Pesera, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj eh, pani O'Reilly za to, že sem prišla, pretože eh, je eh, pre mňa veľkou cťou, že vás tu môžeme mať a že sme si mohli vypočuť vašu správu za uplynulý rok a Myslím si, že po tých 5 rokoch je teraz naozaj veľmi dobré, že e, tu ste a že e, ste nám mohli povedať o svojej činnosti. Ale ja by som sa chcel spýtať na vzťahy s ostatnými európskymi inštitúciami. E, fakt, že táto nová komisia v tomto prípade má podpredsedu, prvého podpredsedu s veľkými kompetenciami pána Stimmermansa v rámci ktorého pôsobnosti patrí práve občianstvo, vám nejako uľahčil kontakt s európskymi inštitúciami? Pýtam sa preto, lebo e, ten, e, ten rozsah spolupráce, e, ten sa nám o tom debatujeme a často sa hovorí o tom, že ombudsman na jednej strane poskytuje službu a na druhej strane ako si tvárov voči občanom a teraz konečne máte niekoho na strane komisie, teda malo by to uľahčiť kontakty a malo by to znamenať zmenu. Aby som sa chcel spýtať, či to naozaj tak bolo. Thank you very... Ďakujem. A aj ja by som vám chcela poďakovať pani O'Reilly a chcela by som vám aj zablahoželať k tejto správe. Je inšpirujúca, mm, entuziastická, a prístup, ktorý z toho mm, je zjavný, ukazuje, že ste naozaj na strane občanov, pokiaľ ide o riešenia alebo problémy, ktoré by mohli mať. Takže sme veľmi radi a sme hrdí, že môžeme spolupracovať mm, na hľadení udržateľných riešení, aj systematicky, čo robíte v takých veciach, ako je transparentnosť. Naozaj by sme o tom radi diskutovali v budúcnosti podrobnejšie. E, pokiaľ ide o to, čo ste povedali o e, tom, že by človek mal byť menej legistický, napríklad v prípade ECI, výbor je tiež tohto názoru. Európska občianská iniciatíva samozrejme vyžaduje veľké úsilie, ľudia do toho vkladajú veľa, než zozbierajú tých milión Eh, podpisov a mali by sme z toho naozaj ťažiť. Mali by sme sa eh, teda pustiť do dialógu s nimi a preto vám ďakujem, že ste sa s nami o, tomto, o toto podelili a opäť vám dávam slovo, aby ste mohli zareagovať na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem veľmi pekne, pani Wikström. A ďakujem za veľmi milé slova, ktoré si veľmi vážim spolu s kolegami. Pán Valensa, ďakujem za vašu otázku. A čo sa týka toho prekladu, tým začnem. Aj v tomto momente sa všetko prekladá do tých ostatných jazykov čo najrychlejšie. Posilnenie transparentnosti, no povedala som to už aj predtým, že budú tu vynikajúce príležitosti pre transparentnosť v nadchádzajúcich 4 rokoch, aby sa transparentnosť zásadne posilnila vo všetkých inštitúciách EÚ, pretože si myslím, že je tu podstatne väčšia požiadavka dopyt ľudí po väčšej transparentnosti, najmä v čase po recesii a e, je tu množstvo ľudí, ktorí sú nielen e, nahnevaní, ale aj kladú si otázku, ako vôbec administratívno funguje, ako sú príjmané rozhodnutia. Myslím, že to je dôležitý impuls. Takisto si myslím, že tento výbor e, k tomu prispieva a veľa hovorí o transparentnosti a naozaj vyzdvihol transparentnosť ako veľkú hodnotu samú o sebe. A preto, keď takto postupujeme, e, tak e, môžeme byť posudzovaní podľa úrovne transparentnosti. ešte než som sa stala tra- e, ombudsmankou, tak som sa zaoberala transparentnosťou. Bol tu aj článok vydaný k nariadeniu 1049, neviem, kde momentálne sa nachádza, ale určite toto je vec, ktorou sa môže parlament a ďalšie inštitúcie zaoberať. Čo sa týka tej štúdie mimo mandátu, e, musím e, naozaj dať úctu svojim kolegom, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne pracovali e, na tom, aby sa ten počet znížil a pracujeme na, medzi, na interaktívnej príručke, aby ľudia veľmi ľahko vo väčšine prípadov videli, či e, sťažnosti majú smerovať Európskemu ombudsmanovi alebo nie. Ale trvalo to dlho a ešte predtým, než som sa stala Európskou ombudsmankou, aj e, vlastne e, môj predchodca a v celej sieti ombudsmanov sme si uvedomovali, že to je problém, takže zdá sa, že to úsilie teraz prináša ovocie. No a e, prenos tých e, sťažností, transfer sťažností, áno, sledujeme. E, čo sa potom udeje, nie veľmi formálne, ale keď sú transferované, tak máme veľmi priame prepojenie. Teda ja mám prepojenie na národných ombudsmanov, mojich kolegov a teda tá korešpondencia prebieha a keď sa stretneme e, na seminároch alebo aj online, tak e, naozaj to sledujeme. Nie je nejaký formálny mechanizmus, ale, ale sledujeme to. Kolega tu nie je. Dobre, takže pán Kavras, 25 sťažností, ktoré neboli prijaté. už e, to sama skúmam, povedala som hneď na začiatku, aj počas svojich vypočutí na úrad Európskeho ombudsmana, že toto je niečo, čím sa chcem zaoberať a číslo, ktoré chcem znížiť. Myslím, že chcem byť priamejšia voči inštitúciám, že dávam viac odporúčaní než usmernení alebo návrhov. Snažím sa byť taká e, prísnejšia vo e, svojej činnosti voči inštitúciám, ale snažím sa s nimi aj viac spolupracovať a takto som mala dve schôdze s vyššími úradníkmi v komisii, rade, parlamente a preberali sme otázku transparentnosti, diskutovali sme o tom veľmi e, otvoreným spôsobom. Otázky, na ktorých sa nezhodneme, tam sa snažím naozaj rozprávať s tými inštitúciami na úrovni naozaj tých pracovníkov, ktorí tú prácu aj robia. Takže som odhodlaná, aby to číslo 20% sa znížilo. Pán Jar, čo sa týka ochrany údajov, áno, no, už som to viackrát povedala, že ma prekvapilo, keď som prišla do inštitúcií že ako často počujem o tom, že sa počúva ochrana údajov podľa mňa ako výhovorka, aby nebolo potrebné tú transparentnosť dodržiavať. A podľa mňa to nie je dobre, lebo dobré nariadenie vždy musí mať aj e, takú zábezpeku, že treba zobrať do úvahy verejný záujem, aj keď ide najmä napríklad o nejaký súkromný záujem. Videli sme to v prípade dvoch prípadov, ktoré som prezentovala. Jeden sa e, týkal toho prípadu e, otočných dverí, že by teda tam e, mali byť zverejnené mená tých úradníkov, ktorých sa to týkalo, ktorí tam teda chodia dnu a von. No a potom tá iniciatíva transparentnosti komisie, pokiaľ ide o schôdze s komisármi, členmi kabinetu, generálnym riaditeľom, No ale samozrejme závisí na tých ľuďoch, ktorí za nimi idú, či sa ich mena zverejnia alebo nie a myslím si, že to je korektné. Toto sú v podstate verejné e, stretnutia týkajúce sa verejnej legislatívy, mali byť zverejnené. Pán, e, pani Valina, čo sa týka týchto, tejto politiky otvorených verí, Určite ehm, v médiách sa to veľmi farbisto vykresluje a má to potom dopad e, na poškodenie dôvery voči inštitúciám a je to teda škodlivé a mm, veľmi mm, e, negatívne aj pre mnohých úradníkov, ktorí pracujú v inštitúciách a ja e, mnohých poznám a podporili by tie odporúčania ktoré dávame v týchto prípadoch, pretože mnohí z nich sú veľmi hrdí na prácu, ktorú robia a vnímajú to ako poškodené, pokiaľ sa zverejnia prípady, kde sa ľudia no, nesprávne zachovali a to e, správanie nebolo riadne skontrolované. Takže e, súhlasím. Pani Pitera menovať ľudí, ktorí majú e, stretnutie s komisiou, o tom som už teda hovorila. No a súhlasím, že je to veľmi dôležitá e, súčasť transparentnosti. Keď sa opýtate, aký je dôvod e, skrývania týchto schôdzí, ja neviem. Niekedy je to kultúrna otázka, teda otázka kultúry, pretože sme v multikultúrnom prostredí, niektorí nemajú žiadny problém akceptovať, že takto by sa malo vo verejnom e, priestore s verejnými prostriedkami zaobchádzať. A potom sú tu ľudia z iných kultúr, kde to vnímajú inak. Ale ja mám pocit, že kultúra sa uberá určitým smerom a myslím si, že postupom času nebude tu nejaká revolúcia, ale skôr evolúcia a na konci mandátu tohto parlamentu a komisie myslím, že zaznamenáme veľa zlepšenia v tejto oblasti pani Auken. Áno, e, čo sa týka malého úradu proti veľkému úradu, Uh, áno, som síce malý úrad, ale máme tu aj parlament a vy ste dosť veľký úrad, uh, takže možno je nás málo, je na 65 a ja som jedna osoba a musím predchodcom poďakovať uh, za to, že vybudovali ten úrad naozaj do tej miery, že má svoju vážnosť. Ale často hovorím o tom, aký je dôležitý vzťah medzi parlamentom a ombudsmanom. Ja nemôžem pracovať bez jednotnej podpory parlamentu a obzvlášť tohto výboru a naozaj e, vítam slova pani Wikström za týmto účelom a e, beriem na vedomie, čo ste povedali o tom mapovaní pre trialógy. E, to, čo navrhujete, myslím, e, je, že ak je príliš veľa transparentnosti, tak lobbysti všetko uvidia, kto je kde a teda budete tak povediať terorizovaní obrovskou záplavou ľudí, ktorí sa budú snažiť presadiť svoje stanovisko. No ale ako som už povedala, transparentnosť e, nemá škodiť a nie je to len e, samoučelná. A, a povedz, pozrime sa, že čo sa naozaj udeje, čo, čo sa e, dá e, zverejniť, kedy sa to dá zverejniť a e, taký režim transparentnosti e, nie je správny alebo sa nesprávne implementuje. Samozrejme, všetko je to v záujme verejnom. E, ak sa zverejňujú nejaké záznamy predčasne alebo vôbec, treba byť opozretný E, takže toto bude také mapovanie, pozrieme sa na dva trialógy, nie prebiehajúce, pretože asi by nebolo vhodné, aby som sa ja zapála do nejakého prebiehajúceho, pretože to samé už by mohol byť určitým faktorom v celom tomto uh, trialógu, takže chceme sa pozrieť na tie ukončené trialógy, aby sme zistili, že ako prebiehali, čo tam bolo k dispozícii. No a potom otázka súvisiaca s tým, či sa moja práca zmenila voči podpredsedovi Timmermansovi a jeho veľmi širokej úlohe, e, pokiaľ ide o práva občanov. Myslím, že to e, pomohlo, lebo sme boli nútení vlastne k takému väčšiemu dialogu, takže sme si vytvorili platformu a myslím, že pre mňa je to užitočné. Ja sa dozvedám, ako zmýšľa on, ja môžem zase jemu predostriť, ako to vidíme my a myslím, že to bolo veľmi pozitívne užitočné e, vzhľadom na to široké, to široké pole pôsobnosti, ktoré má. Dobre, ďakujem pekne. A tí, ktorí ste práve prišli, ja veľmi odporúčam túto výročnú správu. Prečítajte si ju. Je to aj taká nezvyčajná správa, lebo je veľmi, je, je v nej veľa humoru. A sú tam citáty z Twitteru, takže je to naozaj nezvyčajná výročná správa, takže ešte raz blahoželáme a veľmi sa tešíme na budúcu spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. So, welcome colleagues. Uh, Takže vítajte kolegyňa a kolegovia. Teraz budeme hlasovať, respektíve máme pred sebou hlasovanie. Aby som vás chcela poprosiť, aby ste si priniesli hlasovacie kartičky a vložili ich do strojov. budeme musieť počkať do 16.20, pretože to je čas naplánovaný pre hlasovanie. Takže vás poprosím, aby ste sa pripravili, prípadne si išli pre hlasovali, hlasovacie karty, dáme si eh, prestávku a 16.20 začne hlasovanie. Okay, so it was nice to have a little break. Now I... Fajn, tak sme si užili krátku prestavočku. Dúfam, že ste všetci na miestach a môžeme prikročiť hlasovaniu. Budeme hlasovať o stanovisku k Európskej iniciatíve občanov, kde je spravodajkňou e, Beatriz Becerra, Basterečia Zalde. Bolo predložených 93 pozmeňovacích návrhov, k tomuto 10 e, kompromisných návrhov a tam je zahrnutých 76 pozmeňovákov a pán Henen by chcel e, vykonať vyhlásenie pred hlasovaním. Prosím, máte, máte slovo. Uh, thank you, Madam Chairman. No, I don't... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nechcem brzdiť rokovanie tohto výboru, len by som chcel povedať, že si veľmi cením skutočnosť, že zmetok medzi touto vecou a otázkou európskeho preukazu, občanského preukazu sa vyriešila a myslím, že je to vec, toto je vec Európska iniciatívy občana, vec, za ktorú sa všetci môžeme postaviť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička, takže budeme teraz hlasovať o kompromisnom návrhu číslo 1. To je za, po, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 12, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 78, pardon, ten prepadáva. Kompromisný návrh 3 za, e, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa schválený, kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 40 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 26 za, proti, zdržali sa prijatý. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 6, eh, pardon, 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 34 za, proti, No je tu pozme- ústny pozmeňovací návrh. Je niekto, kto chce k tomuto požiadať o slovo? Dobre. Takže budeme hlasovať znova za, proti, zdržali sa. Myslím, že sme to odmietli, ale budeme to overovať elektronicky. Otváram hlasovanie. a hlasovanie je uzavreté. Bol zamietnutý pozmeňovací návrh 49, e, druhá časť za. Je tu ústny pozmeňovací návrh k tomuto, ako vidíte, je to tam napísané. Áno, ak chcete slovo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička tomuto prebehla veľmi vážna diskusia, máme problém s definíciou európskeho právneho štatútu a preto, toto je dôvod, pre ktorý by som chcel zamietnúť tento ústny pozmeňovací návrh, chcel by som vás požiadať, aby sme hlasovali o pôvodnom návrhu 49. Is there anybody that would oppose this oral man? Je niekto proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu? Takže budeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, kto je za, o pôvodnom nie. Prepačte, trocha som to pomýlila. Budeme hlasovať o pôvodnom návrhu. Ten bol, ten bol akceptovaný. Čiže druhá časť za. Kto je za? Druhú časť. Kto je proti druhej časti? Zdržali sa? Bola zamietnutá tá druhá časť. Kompromisný návrh. Nie, nie, pardon. Pozmeňovací návrh 56 tiež nie. Kompromisný návrh 8. Kto je za? proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 70 e, obsahuje ústny návrh. Chce niekto sa vyjadriť k tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu alebo súhlasíte s tým, ako je napísaný? Zase, že súhlasíte s tým, ako je zachytený písomne, takže budeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. A teraz sa dostávame k pozmeňovacému 53, kto je za, proti, kto sa zdržal, potrebujeme to overiť elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. A hlasovanie uzatváram. Bol prijatý. Teraz ideme na 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je zamietnutý. Overíme. Overíme. E, pozmeňovací návrh 54. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Bol prijatý. Ale bolo to tesné. Pozmeňovací návrh 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 77. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Musíme aj toto overiť. Otváram hlasovanie. Mm, uzatváram hlasovanie. Bol zamietnutý. 84 prepadáva 85. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Schválený. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený Kompromisný návrh 10 za, proti, stržali sa, schválený. Pozmeňovací návrh 92 v dvoch častiach. Pr- troch častiach. Prvá časť, kto je za? Pardon, nie. Prvá časť už prepadla, takže druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutá. A následne budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska a budeme toto hlasovanie robiť elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. EPP má príliš veľa hlasov o dvoch, o dvoch e, členov viac. Už len o jedného viac. Teraz je to v poriadku. Uzatváram, teda bolo otvorené hlasovanie, teraz uzatváram. A môžem vyjadriť e, blahoželanie spravodajkyni, pretože jej stanovisko bolo jednomyselne prijaté. Áno, pani Vesera, máte slovo. Ja by som chcela vám poďakovať, chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zúčastnili na príprave tohto stanoviska. Ja si myslím, že to bola práca, v ktorej sa naozaj objavil ohromný konsenzus o, a, a množstvo spoločných stanovisk, pretože tá Európska iniciatíva občanov je veľmi dôležitá a ja som Eh, aj veľa očakávala, aj som veľmi spokojná s výsledkom a ja si myslím, že prostredníctvom tejto, z tohto stanoviska sme dali priestor všetkým názorom a eh, dúfam, že podporíme aj výmenu názorov s občanom a osobne si cením eh, prácu sekretariátu, pretože bez neho by sme tieto dohody, k týmto dohodám niekedy ani nedospeli. Ďakujem. Thank you very... Ja ďakujem vám za toto vyhlásenie a tiež chcem poďakovať sekretariátu. Máme naozaj veľmi dobrý sekretariát. A teraz by sme prešli na, e, po, na bod číslo 19. E, my budeme túto vec musieť odložiť, pretože závisí od rozhodnutia koordinátorov a e, ešte stále v tejto veci panuje istý zmetok, takže budeme musieť rešpektovať termín ústnej mm, otázky musí byť poslaná do 30. júna po obede, takže túto vec odkladáme, presunieme sa na ďalšiu záležitosť, ide o petíciu 0944 mhm. 2004 ktorú predkladá Sheila Ellis menom Združenia proti toxickému, toxickej skládke. Je tam 7 podpisov a ide o údajné nevykonávanie smernice EÚ o skládkach odpadov a ide o problém v Spojenom kráľovstve. Peti, e, predkladateľka petície je tu, pani Ellis. Ja vám teraz dávam slovo. A Máte maximálne 5 minút na svoju prezentáciu. Ja by som vás chcela poprosiť, kolegyňa a kolegovia, aby ste venovali pozornosť eh, rečničke, eh, navrhovateľke a týmto by som jej chcela odovzdať slovo. Thank you. Sorry for the delay. Ďakujem veľmi pekne a ospravedlňujem sa. Dámy a páni, želám vám príjemné popoludne. E, je tu Colin Wakefield, predseda nášho združenia, združenia v meste Hopely Springs e, vo, vo v severovýchodnom Anglicku a e, som veľmi rada, že môžeme prehovoriť pred týmto výborom znova e, našu petíciu Európskemu parlamentu, parlamentu sme zniesli už pred 11 rokmi, takisto sme zaslali sťažnosť Európskej komisie a medzi tým sme e, zaslali 17 zložiek s e, podkladmi k tejto našej petícii, tejto našej sťažnosti, e, v ktorej ide o to, že občania, občanom sa zhoršuje životné prostredie kvôli skládka. Vzhľadom k času, ktorý uplynul od roku 2004, by som chcela zopakovať, že orgány Spojeného kráľovstva e, vrátane Rady v Satlande a, Európa, a Britskej agentúry pre životné prostredie umožnili znečisťovanie e, vôd, vzduchu a pôdy v našom malom meste tým, že umožňujú e, fungovanie kameňolomu Holton Quarry. A e, toto je proti e, všetkým princípom ochrany životného prostredia, zakotveným v legislatíve, ktorá bola transponovaná do štatutórneho práva Spojeného kráľovstva. Napriek nekompetentnému vyšetrovaniu a stíhaniu agentúry pre životné prostredie a podobnému vyšetrovaniu agentúry pre pre pracovnoprávne záležitosti nebolo zaznamenané žiadne e, východisko, nebol, nebol zaznamenaný žiadny výsledok. E, orgány teda e, nechránia dostatočne občanov pred dôsledkami tejto skládky a naše podzemné vody sú znečistené do, na mieru až 120 povolených úrovní a každú minútu, každý deň preniká viac a viac kontaminantov do týchto podzemných vôd. Ehm, zdroj našej pitnej vody už nie je funkčný, teda táto voda nie je pitná a môžem konštatovať, že naše zásoby pitnej vody v tejto oblasti boli zničené a nám bolo, e, nám bolo prislúbené, že e, proti britským orgánom bude vyvodená zodpovednosť a bude vedené konanie a že bude ukončená činnosť, ale a vrátili sme sa domov s vedomím, že tento výbor podnikol kroky na ochranu obyvateľov, ale e, aj napriek čakaniu sme zistili, že sa neudialo nič a dôvodom bolo, že e, príslušní pracovníci komisie sa rozhodli e, nerozbehnúť konanie proti Spojenému kráľovstvu a je možno len, je možno len zhodou náhod, že tento úradník komisie predtým pracoval v štátnej správe Británie. Otázka je, či nechce náhodou uraziť svojich bývalých kolegov. A ja si kladem otázku, akú to tu máme demokraciu, keď členové Európskeho parlamentu, ktorí e, sú priamo volení občanmi Európskej únie e, a títo občania platia aj za tento parlament, aj za komisiu, ich výdavky, e, keď týchto občanov jednoducho prevalcuje nejaký pracovník, nejaký zamestnanec, ktorý nám povedal minulý mesiac, že z, zo Spojeného kráľovstva dostal správu, podľa ktorej údajne nedochádza k žiadnemu znečisťovaniu a že e, práce v, na tejto skládke sa ukončuje, respektíve jej fungovanie sa ukončilo. Avšak to nie je pravda. My sme e, usvedčili britskú vládu z e, lží už predtým na začiatku roku 2015 sme zaslali komisii príslušné informácie, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Všetky informácie, ktoré sme poslali za uplynulých 11 rokov, komisii a tomuto výboru e, boli presné a zodpovedali skutočnosti. A odvtedy sme už mnohokrát dokázali, že máme pravdu, ale napriek tomu sa nič neudialo a sme naozaj znechutení. A dnes sme sem prišli s tým, že to je náš posledný pokus o nielen ochranu nášho životného prostredia, ale aj nášho práva na demokraciu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja ďakujem vám, pani Elis. A teraz by som chcela odovzdať slovo komisii, respektíve jej zástupcovi, pánovi Pólovi Spajtovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. My e, chápeme, že toto je petícia, ktorá už existuje veľmi dlho a počas tohto dlhého obdobia e, sa e, udialo veľa vecí, avšak všetky údaje, ktoré my sme dostali, od e, miestnych orgánov e, poukazujú na to, že situácia sa v súčasnosti stabilizovala a ja e, mám informácie, že, informá- že tento fakt bol tiež oznámený pomerne nedávno tomuto výboru pre petície. Ja súhlasím s predkladateľmi petície v tom, že v priebehu tých rokov došlo k istým pochybeniam. Britské orgány sa snažili vykonávať správne kroky na presadzovanie práva na nápravu týchto nedostatkov a preto koncom roku 2014 komisia e, uzavrela pilotné vyšetrovanie otázky tejto skládky. Avšak e, naďalej požadujeme, aby nám boli zasielané priebežné údaje z monitorovania e, prípadného znečistenia. Ak by sa objavil problém, tak rozhodne zakročíme voči orgánom Spojeného kráľovstva. A pokiaľ ide o tie obvinenia z nejakého nespravodlivého zaobchádzania, komisia e, rieši viacero prípadov týkajúcich sa skladok tuého komunálneho odpadu. Niekedy sú nelegálne a niekedy, ako tu, boli tieto skladky povolené, ktoré však nefungujú, ako by mali, nesplňajú parametre. Ja môžem ubezpečiť týchto predkladateľov petície, že sa e, zaoberáme všetkými prípadmi rovnako objektívne, bez hľadu o to, či ide o Spojené kráľovstvo alebo o Slovensko. A e, je pravdou, že na ostatnom zasadnutí tohto výboru došlo k istému zmetku ohľadom nasledujúcich krokov v tomto prípade. A otázka nejakého stíhania bola požiadavkou e, tohto výboru a komisia tento nástroj využíva veľmi zriedka, možno len 3 či 4 krát e, v 40 rokoch uplatňovania environmentálnej politiky. My si nemyslíme, že by to bola vhodná aktivita alebo vhodný krok v, tejto, v tomto konkrétnom prípade, v tejto konkrétnej petícii. Každopádne my e, sme vyrozumeli, že sa britské orgány spoja s predkladateľmi petície, zašlo im kopiu správy a e, mám taký pocit, že teraz e, už e, dokumenty mali odísť, alebo už teraz sú na ceste k predkladateľom, ak ich nemáte, tak by ste ich mali čoskoro dostať. Now let's open the floor to members. I think... Teraz otváram diskusiu, dávam slovo poslankyňa a poslan, poslancom pani Sturgeon Darling. Budete hovoriť prvá. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ja by som chcela poďakovať predkladateľom tejto petície za to, vzhľadom k tomu, že pochádzam tiež zo severovýchodného Anglicka, tam je môj volebný okrosok, takže poznám podobné prípady. A mám, mys, mám, mám pocit, že e, tento prípad je možno príkladom petícií, kde obyvateľia sú extrémne um, frustrovaní z toho, ako pomaly sa veci hýbu a e, z toho, že uh, vznikajú isté um, neodôvodnené očakávania. A dnes do obeda sme hovorili o fungovaní výbo- petičných výborov na národnej úrovni aj na európskej úrovni a o tom, že je veľmi nevhodné, aby vytvárali isté falošné očakávania. A to je, to je vec, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, veľmi znepokojujúca a my e, vítame e, snahy napraviť tento nedostatok, pretože ľudia, ktorí žijú v prostredí, ktoré e, povedzme vykazuje nepriateľné úrovne kontaminácia, znečistenia, sú naozaj nahnevaní a znechutení tým, že orgány e, konajú tak liknavo. A pokiaľ ide o tento konkrétny prípad a situáciu v meste Holton, alebo teda v e, tomto, e, v tomto kameňolme, ktoré sa používa ako skládka TKO, tak informácie, ktoré údajne boli zverejnené v minulom decembri, tieto informácie neboli poskytnuté predkladateľom petície až do tohto týždňa a to je naozaj znepokojujúca situácia. My sme, túto situáci- my sme tieto informácie naozaj dostali nedávno, túto správu a e, skutočne ten sklz je až nepriateľný a my sme túto situáciu sami skúmali, teda konkrétne môj úrad a e, máme pocit zo stretnutí s predstaviteľmi e, agentúry pre životné prostredie, že napríklad úrovne amoniaku sa nachádzajú stále nad povolenými hladinami a máme z určitých neformálnych stretnutí e, informácie, ale ako hovorím neformálne, že tie úrovne kontaminácie konkrétne amoniakom klesajú, majú klesajúcu tendenciu, ale nemáme nič potvrdené formálne. Čiže jediná možná cesta je tlačiť na britské orgány a minimálne sa snažiť od nich získať informáciu o tom, aká je reálne situácia. Takže veľmi pekne ďakujem za, tejto, za, za túto správu, ktorú sme dostali. Avšak e, je potrebné v tejto veci ísť e, do väčšej hĺbky a e, my sme túto vec naozaj dostali nedávno, takže sme nemali možnosť preskúmať všetky podrobnosti. Domnievam sa však, že je tu ešte jedna vec, ktorá nebola spomenutá a tá sa týka toho, že ja by som rada privítala to, ide v podstate o štatút tejto skládky. Skládka dostala e, povolenie na 5-ročné fungovanie e, v roku 2013, teda môže fungovať do roku 2018, ale ja mám pocit, že e, Mestská rada mestská, mesta Sunderland sa vyjadrila, že to že to je koniec, že tá skládka už je bezpečná a je možné ju využívať na iné účely. A ja by som chcela poprosiť všetkých aktérov, teda spoločnosť, e, ktorá túto skladku prevádzkovala, respektíve potom mala na starosti čistenie, e, Mestskú radu Sunderlandu, predkladateľov petície, aby sme splnili tento termín roku 2018 ako naozaj hraničný a posledný, aby sa tento problém skládky vyriešil, pretože situácia jednoducho e, sa už ťahá príliš dlho a skutočne spôsobila, že ľudia sú za hranicou svojej trpezlivosti. A ešte jedno posledné vyjadrenie z mojej strany. Myslím, že, a teraz nechcem kritizovať len britské orgány v tomto prípade, myslím, že došlo k istým problémom s transparentnosťou aj zo strany komisie, ktorá dialógu so žiadateľmi petície nevenovala až takú pozornosť, ako by mala. Keď sa pozrieme na históriu, na začiatky, tak od začiatku vlastne sa ako si menej komunikovalo s predkladateľmi, boli na vedľajšej koleji, ako povedala predstaviteľ komisie, komisia vyzvala orgány, aby zaslala informácie, tieto informácie e, žiadateľom, ale to tak vôbec nemalo byť. Tí žiadatelia toto predsa mali dostať ako prvý a nemalo sa to riešiť takou, takouto okľukou. E, jednoducho, ak tá miestna komunita sa zaujíma o otázky verejného zdravia a znečistenia životného prostredia, a venuje tomu až takú pozornosť, že na tejto úrovni, úrovni vznesie takúto otázku na, na hladinu kontaminácie, tak si myslím, že to treba uznať a treba zaangažovať týchto ľudí z miestnej úrovne a e, mali by tie informácie dostávať priamo, namiesto toho by museli ísť až cez úroveň Európskeho parlamentu a komisie, aby sa to k nim dostalo. Takže tu je podľa mňa istý nedostatok transparentnosti a otvorenosti v tomto procese. Okrem toho, aby sme e, dokázali obnoviť dôveru občanov, je treba nejakým spôsobom napraviť e, to, to, tú pošramotenú povesť úradov. Táto petícia naozaj sa ťaha veľmi, veľmi dlho a informácie, ktoré teraz žiadateľom a predkladateľom petície poskytli britské orgány, e, tak na základe nich by mal prebehnúť istý dialog a malo by sa zabezpečiť, že že budú vykonané následné kroky predtým, než sa rozhodneme my tu uzavrieť túto petíciu. I haven't seen anybody else. Nevidela som, že by sa niekto iný hlásil o slovo. Takže, takže pani Elis, máte opäť slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som ešte povedať, eh, že sme obidvaja sklamaní s odpovedou pána Spajta. On hovoril, že situácia bola stabilizovaná. Ja sa pýtam, čo bolo stabilizované, pretože úroveň znečistenia neustále presahuje 20 násobok povolenej úrovne. Akým respektíve až 120 násobne orgány v Spojenom kráľovstve neprijali žiadne kroky na riešenie tejto situácii. Ehm, mali by sme síce dostať eh, nejaké informácie eh, v piatok, respektíve v sobotu, ale to už je príliš neskoro, aby som eh, ich predložila na zasadnutí tejto komisie. Samozrejme, to je aj stratégia britských úradov, ktorí sa snažia nás udržať v čo najväčšej tme. Ehm, myslím si, že Rozhodnutie vtedy bolo prijaté jednohlasne, avšak e, nie je toto záležitosť, ktorá by bola len tak voľne ponechaná svojmu osudu. Avšak my sme absolútne neboli e, informovaní zo strany úradov o, o ničom. E, vieme, že toto zariadenie je neustále v prevádzke. Vidíme aj materiály ktoré je vysokotoxického charakteru. Vidíme, že skládka nebola rekultivovaná, nebola prekrytá. Máme tu vysokotoxický polyetylén, ktorý je vystavený ultrafialovému žiareniu už mnohé roky a už sa s ním nedá nič robiť. E, ako som pochopila z výskumov, že v Spojenom kráľovstve nám ostávajú kapacity na otvorené skládkovanie už len 3 roky. Podľa našich e, odhadov táto situácia už e, e, nemala fungovať 17 rokov, ale pochopili sme to tak, že je naďalej využívaná s tichým súhlasom britských orgánov. Pred nejakým časom sme sa obrátili na vás, ako aj na agentúru pre životné prostredie, aby nepredlžovali povolenie na prevádzku. Oni zamietli túto žiadosť a myslím si, že toto je vysoko rizikový e, prístup, ktorý môže mať e, vážne e, dopady, ktoré môže vyústiť v zdlhavé legálne a právne spory. Samozrejme, a môže to mať aj politické e, dopady a takisto aj e, na agentúru životné prostredie. A niečo také si predsa nemôžeme dovoliť v svojom kráľovstve. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám hm, v mene tejto komisie, tohto výboru, by som sa vám chcela chcela ospravedlniť, pretože táto petícia už prebieha 11 rokov. Hm, chápem, že ste si veľa hm, vytrpeli, musíte byť frustrovaní a nahnevaní, a to oprávnenie. Hm, máte všetko právo na svete cítiť sa týmto spôsobom, pretože na ľudí zatlačili tak, že ich dohnali až do k netolerovateľným úra, e, úrovňam frustrácie. Nechcem vám dávať však falošné nádeje, že my môžeme presadiť e, udržateľné riešenie. Chcela by som, aby to tak bolo, ale bohužiaľ nie. Čo však môže urobiť, je, že si preštudujeme tento hrobý dokument. E, ten sme dostali na sekretariáte iba včera o 7 hodine večer, takže sme nemali si čas ho preštudovať e, ani nikto z mojich kolegov, ani sekretariát tento dokument si však preštudujeme a potom, e, čo tak e, urobíme, sa k nemu e, vyjadríme a navrhneme možné riešenia. Čo by sme však mohli urobiť, je zaslať list miestnym a národným orgánom a poukázať na to, že toto je niečo, na čo prihliadame a čo je v pôsobnosti našeho mandátu a mandátu tohto výboru, eh, pretože musíme obnoviť eh, dôveru eh, v orgány a takisto aj vyzvať príslušné orgány, aby príjmeli vhodné opatrenia. V tomto dokumente, pokiaľ nebudú prijaté potrebné kroky, a to citujem, a nebudú dosiahnuté potom nevidíme zmysel hlásať eh, žiadny nový vývoj. No, to je tá posledná veta. Takže aby by som navrhla mojim kolegom, aby sme urobili presne toto. Kontaktujeme eh, miestne a eh, štátne orgány a budeme v úzkom kontakte s komisiou, ako aj s sekretariátom, ktorý ustanoví zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za dialog e, s komisiou. E, bolo by to pre vás priateľné? Ďakujem, pani predsednička. E, oceníme, ak nám budete podávať aktualizované informácie. Samozrejme, že budete a dúfam, že to bude môcť byť, jak to vám podpíše list, ktorý hovorí o vhodných opatreniach, ktoré boli prijaté. Ale samozrejme budeme vás informovať o krokoch, ktoré príjmame. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne, že ste sem cestovali a ďakujeme za vašu trpezlivosť eh, s európskymi inštitúciami. Nezdávajte to s Európou. A ďalším bodom na dnešnom programe je bod je petícia s číslom z roku 2013. Máme tu predkladateľa petície, pána Filipa Sodia. Nech sa páči, máte slovo. Bývala, e, bývalé zariadenie e, firmy CAC sa rozkladá na e, mnohých e, metroch štvorcových a obsahuje mm, vyš na 52 e, tisíc tón e, nebezpečného toxického odpadu na ploche 67 tisíc štvorcových metrov. Vidíme, že tento materiál sem bol zavezený iba mm, nedaleko. Región Benátska už investoval 500 tisíc Eh, eur, aby vyhodnotil, akým spôsobom eh, tieto návažky ovplyvňuje životné prostredie. V roku 2014 eh, bolo priestor zabezpečený s nákladami od 260 do 500 tisíc eur, ktorý región považuje za definitovné riešenie. Avšak vidíme prepadnutie jednak stien a jednak stropu E, ktoré sa uskutočnilo 13. oktobra roku 2014 počas výchrice. Vzhľadom e, na e, kopy materiálov, ktorí dosahujú výšku 6 až 7 metrov, ohrozujú stabilitu budovy a majú korozívny alebo žieravý vplyv na stavbu. Voda, ktorá prepadáva stenou, vytvára jedovaté mláky a môže ovplyvňovať aj spodnú vodu 240 tisíc eh, eur, ktoré na tento projekt ustanovil Benátsky eh, región, eh, umožňuje nakladanie iba so zlomkom nebezpečného obchadu. Avšak táto situácia je ešte nebezpečnejšia, pretože e, ohrozuje hydrologické prostredie. E, vidíme e, zaplavenie zaplavovými vodami v roku 2010-2011 a v roku 2014, ktorá môže znamenať obrovskú katastrofu pre Benanskú lagúnu, pretože tieto záplavové vody sú drenažované práve tam. Vidíte, ako bola budova poškodená nárazovým vetrom. V roku 2007 sa e, v tomto objekte vyskytol dokonca e, požiar, ktorý bol šírený relatívne silným e, vetrom. Samozrejme, riziko katastrofy pre životné prostredie je veľmi vysoké, nakoľko objekt leží v oblasti, kde sú hydrotermálne zdroje a hydrotermálne pramene. V rokoch 2005 až 2015 sa situácia významným spôsobom nezlepšila. A musíme povedať, že talianské úrady nezabezpečili ani vyčistenie e, priestorov, ktoré boli vyrátané kompetentnými úradmi na 11 miliónov eur. V roku 2014 Benátsky Eh, región vyčlenil 1,6 milióna eur na odstránenie eh, odpadu. Avšak táto suma musí byť ešte schválená ministerstvom životného eh, prostredia. Napriek tomu, že by sa týchto nákladov mala ujať aj firma CAC vo verejnom záujmu. Mali by sme pripomenúť využenie európskych fondov a to čo v čase, aby sme sa vyhli e, poškodeniu zdravia občanov a samozrejme kontaminácie e, hydrotermálnej zóny na území, ktorej sa bývalý, bývalá fabrika CAC nachádza. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo komisii a jej e, zástupkyni pani Kaprúzo. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som e, poďakovať predkladateľovi, že tu dnes s nami je a že urobil túto veľmi zaujímavú fotografickú prezentáciu. Túto petíciu sme obdržali e, v roku 2013 a v roku 2014 sme preskúmali túto záležitosť veľmi detálnym spôsobom. Kontaktovali sme talianské úrady, ktoré nás potom kontaktovali nazad s pomerne uspokojivou odpovedou. Podľa informácií, ktoré sme získali od úradov, po monitorovaní a po skúmaní talianskými úradmi sa zistilo, že e, e, táto, e, toto miesto obsahuje opustený odpad a prikázalo sa bývalému majiteľovi túto skladku vyčistiť orgány prikázali nasledujúce opatrenia. 500 tisíc eur e, zložiť ako finančnú záruku, e, ktorá sa vynutila na spoločnosti. Ďalších 200 tisíc e, bolo pridelených na vyčistenie v roku 2009 a v roku 500 tisíc bolo alokovaných v roku 2011. Bačo čo viac, talianské úrady informovali komisiu, že e, proces e, čistenia e, boli, bol začatý. Vypočuli sme si od predkladateľa, že tieto náklady, ktoré boli vyhradené, nie sú dostatočné na vyčistenie. Chceli by sme predkladateľa pripomenúť, ako aj parlamentu, že komisia nedostala ďalšie dodatočné informácie v roku 2013 a 2014 e, preto naše skúmanie tejto záležitosti bolo medzi tým uzatvorené. Samozrejme, pokiaľ predkladateľ má dodatočné informácie, môže nám ich zas, zaslať a my ich opätovne e, zvážime a budeme pokračovať e, vo vyšetrovaní, pokiaľ to bude potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Pani Evi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že sme pred situáciou, ktorá je veľmi závažná a ktorá si zasluhuje e, našu veľmi intenzívnu pozornosť v tejto oblasti. Pretože ak je pravda, že komisii boli e, zaslané Eh, uistenia o riešení eh, problému a predkladateľ nám hovorí, že sa do dnešného dňa ešte nič nevykonalo, eh, musíme zachovať túto petíciu otvorenú, aby sme mali istotu, že sa aspoň niečo začalo robiť s tým, aby sa tento problém vyriešil a samozrejme, musíme si pripomenúť, aká vysoká je nebezpečnosť tohto odpadu, ktorá je v tejto oblasti e, uložené a ktorý môže ohroziť celú oblasť, e, ktorý je prevažne pôdohospodárskeho e, charakteru a vyrába miestne typické produkty a spolieha sa na, turisti, na turistický ruch práve kvôli svojim vodným geotermálnym zdrojom a ktoré sa využívajú na zmiernenie príznakov rakoviny. Samozrejme, je to niečo, čo si nemôžeme dovoliť, takže musíme si vynútiť eh, aby talianské úrady prijali potrebné kroky na vyriešenie tohto problému. Je jasné, že pokiaľ 200 tisíc eh, eur bolo vyhradených na čistenie e, objektu, ako pokiaľ e, tieto prostriedky ešte ani neboli využité, musíme túto situáciu opätívne e, prehodnotiť a je absolútne dôležité, aby tieto analýzy a sledovanie v teréne vyústili do niektorých krokov čo najskôr. Eh, hlasí sa niekto iný o slovo? Pani Kardínia? Pani... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať ľuďom, ktorí upozorňujú na túto situáciu priamo tu na eh, výbore pre petície Myslím si, že toto sú občania, ktorí sa obracajú na európske inštitúcie so snahou udržať prostredie, v ktorom žijeme čo najčistejšie. A myslím si, že to sú uh, uh, ľudia, ktorí dokazujú napriek ich veku, ako im záleží na našom eh, svete. Poznám veľmi dobre túto oblasť e, sú to oblasti, ktoré sú geologicky a hydrogeologicky veľmi citlivé oblasti, takže e, túto petíciu srdečne podporujem. Keď sa budem vrácať koncom týždňa do Talianska, e, e, zistím, čo je pravda na posledných veľmi znepokojujúcich správach, e, pretože pretože som kontaktovala miestne orgány minulý mesiac a oni ma informovali o tom, že ešte sa nerealizovali e, práce, o ktorých sa tu hovorilo. To je zatiaľ ich posledná indikácia. Čo som si mohla overiť, e, ja by som e, zvážila to, aby sme si túto situáciu prekontrolovali prostredníctvom komisie, pretože zdá sa, že regionál, regionálne a miestne orgány monitorujú situáciu od roku 2005 a podnikli konkrétne kroky. Avšak eh, charakteristika eh, životného prostredia v oblasti poukazuje na to, že e, ten odpad, a tak ako tvrdia miestne orgán, e, miestne orgány, e, už bol vyriešený, avšak nie je tomu tak a zdá sa miestne konzorcium, a ktoré mal zabezpečiť práce na tomto skladisku, e, ktorého e, stav už dávno e, prekročil havarijný stav, ešte neriešilo tento problém. Takže samozrejme potýkajú sa aj s veľmi obmedzenými miestnymi zdrojmi. Avšak predkladatelia hovoria o celkových nákladoch 10 až 11 miliónov eur a myslím si, že tento eh, tieto náklad eh, na eh, likvidáciu špeciálneho odpadu sa pohybuje vo výške približne 90 eur za tonu. Ale v tom prípade vzhľadom na množstvo by sa náklady už nemuseli pohybovať vo výške 10 až 11 miliónov eur, ale približne 5 až 6 miliónov eur vzhľadom na citlivosť e, témy, mali by sme vyzvať miestne orgány, aby e, veľmi opatrne monitorovali e, túto situáciu, aby sa zabránilo zostupu toxických látok do zásob spodných vôd v oblasti. Verím, že orgány už sa dostali v riešení tejto situácii pomerne ďaleko, ale chceli by sme ich e, vyzvať, aby navýšili jednak svoju snahu, ale predovšetkým prostriedky, ktoré e, tomuto e, venujú a samozrejme môžu poskytnúť napríklad prostriedky, ktoré ponúka Fond regionálneho rozvoja. Je preto veľmi dôležité, aby sme pokračovali jednak v monitorovaní, ale samozrejme aj to, prijať také kroky, aby sa situácia v konečnom dôsledku dostala pod kontrolu. Ehm, samozrejme, postaram sa o to, aby som vám dodala samozrejme aktualizované informácie k tejto záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Mne Aukent. Je to trošku zvláštne. Ehm, tieto prostriedky sú k dispozícii a nič sa nedeje potom sa dajú vyčlenia nové prostriedky a zase sa nič nestane. Takže naozaj dúfame eh, a pokračujeme v dúfaní, že, sa, že niekto niečo urobí, avšak eh, teraz opätovne nám povedali, že eh, niečo s tým budúcnosti urobia a nám sa to opäť páči. Takže ako som si vypočula ostatných, zdá sa mi, ak by sme nazvali a mohli nazvať takýto prístup talianského odpadového hospodárstva, e, možno sme až príliš optimistickí. A mali by sme túto situáciu monitorovať, lebo Nemôžeme pridelovať iba nové a nové peniaze bez toho, aby sme sa pýtali na to, čo sa stalo e, s prostriedkami, ktoré boli e, e, na toto, na toto riešenie pridelené už v minulosti. Je samozrejme dobré, že čoraz viacej ľudí dúfa, že raz sa s tým v budúcnosti niečo urobí. Pán Valensa? Bol to naozaj dlhý deň, e, takže možno som niečo nepochopil. A podľa dohovoru príslušné talianské orgány sa podujali vyčistiť e, túto oblasť e, a boli im na to pridelené prostriedky na dekontamináciu tohto pozemku. A vzhľadom na kroky, Eh, orgánov bolo vyšetrovanie zastavené zo strany komisie. Čo teda ďalej môžeme urobiť ako výbor PETY? Eh, chápem, že teraz sa v tejto záležitosti udiali nové veci eh, a to povedala aj zástupkňa komisie. Ale pokiaľ informácie budú dodané komisii, komisia opätovne vyotvorí toto vyšetrovanie. Otázka teda znie nemôžeme nechať túto petíciu otvorenú, avšak pokiaľ ju uzatvoríme, čo budeme môcť urobiť my ako výbor pety? Takže pokiaľ e, na komisii je toto vyšetrovanie uzatvorené, mali by sme tak urobiť aj my. Samozrejme, pokiaľ nastane akýsi nový vývoj e, v tejto záležitosti, môžeme opätovne vyšetrovanie otvoriť e, pani Kardíny. Ďakujem veľmi pekne. Chcela som iba nie dodať jednu malú vec je zvláštne, že keď hovoríme o fakte, ktorý je dôsledne e, popísaný v jednej krajine, e, hovorí sa e, potom e, o tomto prípade, ako o etalone pre celú e, krajinu. Samozrejme, v Taliansku máme e, veľmi kritickú situáciu, rovnako ako v iných krajinách. Môj región je región, ktorý je naozaj patrí medzi špičku v recyklácii, ktorá prekonáva mnohé iné európske krajiny. Máme napríklad, zbierame a separujeme napríklad e, biologický e, odpad a tak podobne. Takže mali by sme teda hovoriť e, iba o konkrétnych prípadoch a nie ako o niečom, čo stavia v potaz česť celej krajiny. Ja sa ospravedlňujem, nebol môjim cieľom urážať kohokoľvek. Ja viem, že existujú miesta v Taliansku, ktoré majú veľmi dobré odpadové hospodárstvo. Avšak e, zaznamenali sme viaceré miesta, ktoré sú e, ktoré boli opísané ako v dobrom stave. Avšak keď sme prišli na miesto, bola to katastrofa a bolo to jasné, že e, neboli vôbec v uspokojivom stave. Ja viem, že niektoré miesta majú veľmi dobré odpadové hospodárstvo v Taliansku, avšak v e, každom prípade nebolo mojím zámerom vás uraziť. Maybe you too. Možno by ste si mohli dať spolu kávu. With absolutely just sugar, no poison at all. Ale prosím, bez cukru, bez akýchkoľvek jedov. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo. Mám tu ešte návrhy, aby tá petícia ostala otvorená. Mm, a je tu aj návrh zatvoriť ju. Takže, mm, vzhľadom na to, že služby komisie e, dospeli k záveru, že kompetentné orgány prijali potrebné opatrenia, neplánujú nejaké ďalšie šetrenie v prípade, to je tá informácia, ktorú máme na sekretariate z komisie. Um, takže mohli by sme postupovať takto, že my ako výbor pre peti- pre, ako petičný výbor opäť zašleme list talianským orgánom, kde ich upozorníme na situáciu a zohľadníme aj to, čo tu povedal eh, predkladateľ petície, Ehm, môžeme uviesť aj korešpondenciu, ktorá v tejto veci je a mohli by sme teda povedať, že naozaj to budeme mať pod dohľadom, ale nemôžeme to momentálne nechať ako otvorenú petíciu, pretože tam nie je v zásade nič nové. Mohli by sme teda takto postupovať a potom tú petíciu uzavrieť pani Evi? Jo, eh, credo che... Ja si myslím, že by sme túto petíciu eh, mali nechať otvorenú až do momentu, keď e, dostaneme odpoveď e, zo strany komisie a budeme mať e, dostatok podkladov na to, aby sme povedali, že sa aktivuje proces riešenia. A v tomto momente ju môžeme zatvoriť a potom znovu otvoriť a samozrejme okrem toho, že nemôžeme prijať žiadne rozhodnutie bez ostatných e, e, skupín, ale zdá sa mi, že nie je veľmi správne uzatvárať ich bez názorov ostatných skupín. E, vo všeobecnosti uzatváriť petíciu v prípade problému, o ktorom vieme, že tam je a že je vážny, A takéto e, samozrejme obrovské množstvo odpadkov nemôže v žiadnom prípade byť e, bezpečný. Takže mali by sme pozorne sledovať kroky, ktoré sú medzičasom podnikané. Lina? Pani Malina. Sí, nosotros estamos de acuerdo. My tiež súhlasíme s tým, aby sme zaslali list, ale v tomto prípade mm, podporujeme aj to, aby petícia zostala otvorená, až kým sa nevyrieši problém, pretože všetci vieme, ako fungujú veci takéto oblasti. Čiže aj lepšie bolo ju nechať otvorenú a vykonať nejaké následné kroky a keď sa proces ukončí, tak potom ju môžeme uzavrieť. Mrs. Auken? Ja. Pani Auken. No, myslím, že relevantný záver v tomto prípade by bol, že e, to ostane otvorené, pretože to stále sledujeme. No, mnohé petície sa uzatvoria, keď zistíme, že sú veci v poriadku, ale s tým záverom, že si to tu niekto prečíta. Ja by som teda naozaj chcela mať istotu, že veci sa urobili a nielen, že sú tam teda k dispozícii peniaze a že dúfame, že niečo sa snáď udeje, že povedali nám bla bla bla. Takže myslím si, že tú situáciu sledujeme a dúfajme, že to budeme môcť uzavrieť v nejakom rozumnom čase, ale podľa mňa by bolo lepšie nechať to zatiaľ otvorené, a nie je mi celkom jasné, čo by nás, nie je mi celkom jasné, čo by nás malo presvedčiť, že by sme to mali uzavrieť. No, musíme to predsa ďalej sledovať. Dobre, takže poďme na to takto. Necháme si to otvorené, e, kým e, môžeme teda proces upratovania monitorovať, na ktorý sa tu odkazuje. Pošleme list kompetentným orgánom v Taliansku, pokúsime sa spomenúť ten dialog a túto výmenu názorov, ktorú sme dnes mali vo výbore. Ja som sa snažila vypočuť si rôzne návrhy, ale tie, nemôžem to uzavrieť. Niektorí z vás ste koordinátori. No a ponaučenie pre vás je zabezpečiť, aby tu boli vaši poslanci vo výbore prítomní toto je pre mňa neakceptovateľné, že politické skupiny, no EPP tu je, zelený mm, GUE, moja skupina tu nie je. We, the S&D is... SAD chýba. Áno, máme tu jedného, máme tu jednu poslankyňu, ale nie koordinátora. No, v každom prípade je toto veľký výbor a nikto z vás nemôže vlastne odôvodniť, že je tu iba hrstka poslancov spomedzi všetkých tých, ktorých máme v tomto výbore. Myslím, že mali by sme sa naozaj e, povzbudzovať k tomu, aby sme sa zúčastňovali na tej práci, ktorá sa tu robí, e, aby to bolo naozaj také mm, závažnejšie. Dobre, e, takže prejdeme ďalej. To je Petícia 0221. To je smernica o pracovnom čase, ktorá nebola transponovaná do národnej legislatívy. A slovo dávam priamo komisii, keďže e, predkladateľ tu nie je a e, teda Saša Garben. Ďakujem pekne. Komisia dostala túto sťažnosť od eh, predkladateľa, eh, že mm, ročné nároky na eh, dovolenku a tieto sociálne dávky v Rumunsku boli znížené o jeden deň na každých 10 dní nemocenské, ktorú si e, nárokoval daný pracovník a teda tam bola pochybnosť o súlade so článkom 7 smernice o pracovnom čase, e, tak ako to vykladá Európsky súdny dvor, najmä v judikatúre Schutzhof. Čiže pracovníci, ktorí sú na nemocenské, majú naďalej nárok na ročnú dovolenku, aby si ju mohli akumulovať, aj keď sú chorí, a ak sú predtým e, nemocenské, teda ak plánovaná dovolenka sa zhoduje s nemocenskou, tak e, nemalo by tam dojsť nejakému kráteniu. No a Európska komisia konzultovala národné orgány e, v priebehu roku 2013, aby teda získala jasnejší pohľad na uplatňovaný právny rámec na národnej úrovni. A z toho sa ukázalo, že relevantné ustanovenia v zákonníku práce v Rumunsku, článok 145, e, že je to problematické, lebo e, táto dovolenka by e, bola nárokovateľná iba proporčne k e, odpracovanému času, čiže ak by ste boli chorí, tak nemáte nárok na žiadnu dovolenku. A potom bolo rozhodnutie súdu a dve nariadenia, ktoré upravujú pracovné podmienky pre všetkých e, no vlastne štátnych zamestnancov v Rumunsku. A to nebolo v súlade s právami v zmysle článku 7 príslušnej, e, príslušného nariadenia a judikatúry Európskeho súdneho dvora. Čiže vzhľadom na to, mm, bolo ukončené toto e, vymienie informácií s Rumunskom a bol, bola vydaná formálna nota vo februári minulého roku. Ako viete, e, toto je vlastne prvé konanie o porušení legislatívy. No a rumúnske orgány zareagovali tak, že informovali komisiu, že nespochybňujú analýzu, čiže tiež dospeli k záveru, že to bolo nekompatibilné a teda upravia právny rámec. A teraz v januári tohto roku bol zákonník práce upravený a uvádza sa tu konkrétne, že obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti a materská dovolenka sa budú považovať za e, obdobia pracovnej činnosti, čiže naďalej sa bude e, zbierať ročná dovolenka a takisto ak tá ročná dovolenka e, je vlastne naplánovaná na čas, kedy človek je teda na nemocenskej, možné pre plánovať túto dovolenku a naďalej teda je tam nárok na všetku tú dovolenku ktorá bola nazbieraná, ktorú nebolo možné čerpať, e, pretože tam e, bol pracovník chorý, čiže je tam teraz lehota 18 mesiacov, čo je e, veľkorysejšie, než čo žiada Európsky súdny dvor, kde to bolo 15 mesiacov. Takže je to obrovský krok správnym smerom. Národné orgány nás tiež informovali, že momentálne plánujú zachovať mm, takéto nariadenie vlády a tento mesiac bol predložený navrh do vlády, ktorý by mal byť prijatý ešte do konca roku a služby komisie tiež pripomenú národným orgánom, že e, tie dve rozhodnutia vlády musia byť tiež zmenené, aby zohľadnili zmeny v zákonníku práce a vo vládnom nariadení. Takže komisia uzavrie toto konanie po tom, čo všetky tie časti národných pravidel a legislatívy e, budú v súlade s zákonmi EÚ, ale samozrejme s potešením môžem povedať, že tie kroky už boli prijaté a uberajú sa správnym smerom. Thank you very much. Ďakujem pekne. Máte v spise aj list od predkladateľa petície, ľutuje, že nemôže byť tu dnes prítomný. sa Sorin Seriantaro. No a toto je petícia, na ktorú by sme mali byť hrdí. Uh, nie, úplne hrdí, ale teda hrdí na výsledok. No a ja navrhujem, aby sme túto petíciu uzavreli a to na pozadí následujúcich faktov. Je to vlastne príbeh úspechu petičného výboru, uh, predkladateľ tú tému nahniesol v roku 2012. Európska komisia reagovala. Zaznamenala nesprávnu transpozíciu smernice a e, na základe toho zaslala formálnu notu, ktorá pomohla situáciu napraviť, takže petíciu je možné uzavrieť. A môžeme celý spis poslať na informáciu výboru pre zamestnanosť spolu s potvornými dokumentmi. No a takisto aj na rumunské stále zastúpenie s požiadavkou veľmi zdvorilou, e, aby tú vec ďalej sledovali. Takže je to v zásade veľmi jednoduchá petícia na dnes a nesúhlasíte, nesúhlasíte sa mnou, pani Pitera? No, Nemám, čo by som dodala, pani predsednička, pretože som chcela navrhnúť, aby sme túto petíciu uzavreli, pretože v decembri rumúnsky parlament prijal tento zákonník práce, ktorý vstúpil do platnosti účinnosti a teda je to problém e, vlastne len odpočtu dní ročnej dovolenky. Ten problém bol vyriešený a ďalšie problémy boli vyriešené prijatím nový, nového zákonníka práce. Ďakujem pekne. Predsednička, áno, to je pravda. A chcem tiež povedať, že v tomto liste od predkladateľa petície vidíte, že je spokojný, citujem, ak Rumunsko by nebolo členským štátom EÚ, tak požiadavky by stále boli ešte neriešené a preto chce poďakovať všetkým európskym inštitúciám, ktoré sa podielali na riešení tejto požiadavky. To je veľmi elegantné, ale vyjadruje aj polutovanie, že to trvalo veľmi dlho, kým sa to vyriešilo. Tri roky to trvalo. No a v našom výbore by sme mali zobrať na vedomie jeho e, stiažnosti, urýchliť ten proces a myslím si, že sme na správnej ceste. Riešili sme tie nedoriešené prípady. Máme už to všetko zaujímavé v ažurite, takže myslím, že sme odjeli úžasnú prácu a ja som prežila. E, teplota je možno trošku vyššia než dnes ráno, ale ešte stále som v dobrom duševnom rozpoločení, takže ďakujem, mohli by sme to uzavrieť, ak by sa teda niekto ešte chcel uviať slova, nech sa páči pán Pálesa. Nie je nič dôležité, súhlasím s tým, že môžeme túto petíciu uzavrieť, ale keď sa pozriete e, na sálu, tak to máme ešte menej poslancov, než pri tých predchádzajúcich petíciách. A tam niekto povedal, že to nemôžeme uzavrieť, pretože máme tu tak málo poslancov. No a dobre, uzavrime to. Dobre, ale toto je úplne jasný prípad. Ten predtým nebol taký jasný. Tam to bolo, e, váš návrh e, mnohí spochybnili, takže som sa neodvážila to urobiť. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za dnes a uvidíme sa na budúce.